So, ladies and gentlemen, welcome to... Srdečne vás všetkých vítam na našom spoločnom stretnutí výborov AFET, LIBE a tiež výboru DV. Srdečne vítam všetkých kolegov, ktorí sa dostavili do Bruselu napriek istým problémom doprave, ako som sa dozvedel dnes, na, dnes na poludne v Holandsku a v Belgicku. Prvý bod prijatie programu, ak nebudú žiadne námietky, program budeme považovať za schválený. Ďalej druhý bod, oznámenia predsedu. E, zatiaľ nemáme žiadne oznámy, ďalej bod 3. Schválenie zápisníc zo schôdzi 23. januára a z 1. februára. Ak nebudú do konca schôdze prednesené žiadne námietky, budeme tieto zápisnice považovať za schválené. A teraz sa dostávame k bodu 4 Chcel by som privítať pani Louise Arbor, ktorá, ako väčšina z vás iste vie, ona je veľmi častou účastníčkou našich stretnutí. Je to osobitá eh, zástupkynia generálneho tajomníka OSN pre medzinárodnú migráciu a budeme s ňou diskutovať o globálnom pakte o migrácii. Veľmi sa tešíme, pani Arbor, že vás dnes môžeme medzi nami privítať. Pani Arbor ako osobitná zástupkynia vedie proces nadvezovania na New Yorkský summit z roka 2015 o eh, migrácii a o utečencoch a taktiež spolupracuje na vypracovaní globálneho kompaktu v oblasti migrácie. Pani Arbor, ako som už povedala, ako som už povedala, často prichádza k nám do parlamentu. Už sme viackrát sme mali možnosť diskutovať aj v minulosti nedávno na schôdzi Libe o globálnom kompakte v júni 2017, ale tiež vo svojej bývalej funkcii ako vysoká komisárka OSN pre ľudské práva sa s nami stretávala. Pani Arbor, ak dovolíte, jedna poznámka ešte za výbor AFED. My sa domnievame, že je dôležité, aby parlamenty zohrávali významnú úlohu v vytváraní a taktiež plnení globálneho kompaktu kontaktu a týchto kompaktov naše výbory preto veľmi pozorne sledujú tento proces globálneho kompaktu a dnešná diskusia je len e, jednou e, zo zastávok v tomto dlhom procese práce na globálnych kompaktoch. E, už niekoľko mesiacov sa snažíme nadviazať kontakty s rôznymi zástupcami, vrátane zástupcov OSN, ostatných medzinárodných organizácií, ako aj členských štátov Európskej únie a inými aktérmi. E, uznesenie pléne Európskeho parlamentu e, by sa malo odsúhlasiť v apríli na plenárnej schôdzi, e, po tom, čo prebehne rozpráva s vysokou predstaviteľkou Federikou Mogherini. Teraz vám s potešením dávam slovo pani kolegyňa Birgit Cipel v mene výboru LIBE. Ďakujem pekne. Teší ma, že hovoríte, že som podpredsedníčka výboru. E, v skutočnosti som len koordinátorka, ale tak či tak veľmi rada budem zastupovať výbor Libe. Dobre, tak som vás trošku povýšil. V každom prípade by som sa rada poďakovala pani Arbor za to, že sa opäť s nami stretáva. Tiež ma teší, že sú tu aj kolegovia z rôznych výborov prítomní verím, pretože budeme mať možnosť diskutovať čo najplodnejším spôsobom. Výbor Libe, ale aj celý parlament, tak ako tu už zaznelo, venujú pozornosť celému procesu, ktorý sa týka globálnych kompaktov OSN. Je to totiž historická príležitosť na dosiahnutie celého súboru zásad a záväzkov, čo sa týka medzinárodnej migrácie, všetkých aspektov migrácie. Už v septembri 2016 Európsky parlament sa zúčastnil cesty pod vedením Cecílie Wikström na samite pre utečencov a migrantov a tam sa prijala veľmi dobre známa New Yorkská deklarácia. Výbor Líbe prijal celý súbor krokov, ktorých cieľom je aktívne zapojenie a prispenie k tomuto procesu. Absolvovali sme stretnutia s pani Louise Arbor, ako tu už zaznelo tiež. A nedávno sme mali možnosť stretnúť sa s kolegami z národných parlamentov na túto tému spolu s výborom AFET a tiež za účasti všetkých relevantných aktérov v tomto procese. Teda už vieme, že uznesenie, ako povedal pán McAllister, sa chystá na odsúhlasenie v pléne v apríli. Tam sa vysloví podpora vyjadreniam aj z New Yorkskej deklarácie a taktiež sa tu nadviaže na celý proces e, prípravy globálneho režimu, aby sa prehlbila spolupráca aj na medzinárodnej úrovni v oblasti migrácie. Preto musím mysliť polutovanie, polutovanie nad rozhodnutím americkej vlády o tom, že sa um, rozhodli odstúpiť od tejto spolupráce o globálnych kompaktoch pre migráciu. Avšak môže to byť aj príležitosť na to, aby sa Európska únia ujala vodcovské pozície v tomto procese. Členské štáty by tak mohli dokázať jednotu, mali by hovoriť jedným hlasom v snahe podporiť vytvorenie medzinárodného mechanizmu v oblasti migrácie a utečenectva. A ešte posledná poznámka. Chcela by som zdôrazniť, že Európsky parlament sa chce zúčastniť konferencie, ktorá sa má zorganizovať v Maroku v decembri tohto roka. Verím, že pani Louise Harbour ako generálna pre túto medzivládnu konferenciu sa vynasnaží, aby sme sa tejto konferencie mohli zúčastniť. Domnívam sa, že Európsky parlament by e, veľmi cenne prispel k rozmanitosti hlasov, ktoré zaznejú na tejto konferencii vzhľadom na našu legislatívnu úlohu v oblastiach, ktoré sa týkajú migrácie a azylu v EÚ. Z pohľadu výboru LIBE, ako sa už odsúhlasilo, je to všetko a teraz dám slovo našej hostke pani Louise Arbor. Nech sa páči. Ďakujem. Chcela by som sa neskôr poďakovať predseda všetkých troch výborov za to, že dostávam priestor vyjadriť sa na tejto pôde dnes popoludní. Ešte nie ani v polovici tohto procesu vyjednávania globálneho kompaktu pre bezpečnú, riadnu a taktiež pravdu migráciu, ako viete, už sme uzavreli dve kola spomedzi šiestich kol rokovaní s cieľom prijatia textu. Je to predbežne naplánované na polovicu júla. Keď hovorím o nás, som sa z tohto procesu skutočnosti ja sama vyučil, pretože globálny kompakt pre migráciu je proces, ktorý riadia členské štáty OSN napomáhajú mu osobitní zastupcovia, stali zastupcovia Švajčiarska a Mexika pri OSN v New Yorku a oni nesú zodpovednosť za vypracovanie predbežného návrhu, o čom sa zatiaľ rokovalo. Vo všeobecnosti môžem povedať, že v priebehu minulého roka, ktorý bol veľmi intenzívnym rokom, prebehli konzultácie na rôznych úrovniach. Doposiaľ sme zaznamenali angažovanosť eh, všetkých aktérov celého sveta a môžem len zúrazniť na tomto mieste, aké je dôležité uvedomiť si, že migrácia, mobilita ľudí vo všeobecnosti sa vníma veľmi odlišne v jednotlivých eh, regiónoch sveta. Je to eh, skutočne globálny kompakt a preto je mimoriadne dôležité, aby členské štáty a regióny k tomuto procesu pristupovali s otvoreným postojom, aby sa zohľadnili osobitosti všetkých regiónov sveta. Je to o to relevantnejšie, že prostredcom vyjadrení e, členských štátov sa dozvedáme, e, že na rozdiel od stereotypných presvedčení štáty nezahrňajú štáty pôvodu, tranzitné krajiny alebo celové krajiny v skutočnosti a v súčasnosti väčšina e, štátov spĺňa všetky tieto atribúty, aj krajiny pôvodu, aj celové krajiny. A Väčšina medzinárodnej migrácie, a to si musíme otvorene povedať, ľudská mobilita, mobilita ľudí je predovšetkým jednou záležitosťou každej krajiny, ale v medzinárodnom meradle medzinárodná migrácia do veľkej miery prekračuje hranice regiónov aj kontinentov a dostáva sa až na úroveň medzinárodnej povahy vo všetkých aspektoch. Je veľmi nebezpečné istým spôsobom vyhlasovať akékoľvek predbežné konsenzy v takýchto rokovaniach, ale e, cítim sa dostatočne e, ubezpečená vo viacerých, viacerých oblastiach, e, že môžem skonštatovať, že v mnohých aspektoch sa nám už podarilo dosiahnuť konsenzus. Isté, že sú to dosť všeobecné aspekty, ale potom sa vyjadríme aj k tým spornejším bodom, k tým, ktoré si ešte budú vyžadovať aj ďalší váš záujem a angažovanie sa v doterajšom priebehu rokovaní členské štáty vyjadrili opäť svoje presvedčenie o tom, že sa tento proces musí zamerať všetkým na ľudí. Nejde tu o obchodnú dohodu, nejde tu o to kapitálu, ide o ľudí predovšetkým a ľudské práva sú kľúčové v tomto procese. Rovnako dôležité je, aby sa zdôraznili taktiež aspekty zvrchovanosti všetkých štátov v tomto procese a taktiež v tomto kontexte je dôležité poukázať aj na zodpovednosť štátov a tiež na výsadu štátov, kontrolovať sú vlastne hranice a rozhodnúť sa slobodne o tom, kto má možnosť vstúpiť do krajiny, pobývať tam, za akých okolností, za akých podmienok. Samozrejme, e, musí e, to byť určené e, zákonom, domácou legislatívou, ale aj medzinárodnou legislatívou a tiež e, istými princípmi, napríklad aj zasadanou reformou. Tiež e, sa viackrát potvrdilo, že tento globálny kompakt e, nebude právne záväzný. Toto nie sú rokovania o zmluve alebo o dohode a v tomto smere to poskytuje podľa mňa značnú flexibilitu členským štátom, aby naozaj sa dopracovali k skutočnej dohode o spolupráci v veľmi obmedzenom krátkom čase bez obáv, ktoré by boli spojené s, so záväzkami, e, ktoré by súviseli s nejakým konkrétnym znením. Opäť sa zopakovalo na rokovaniach, aj keď e, to bolo vlastne od počiatku jasné, ale v tomto poslednom kole rokovania sa opäť e, zdôraznilo, aký veľký význam má prepojenie migrácie a rozvoja v rámci cieľov udržateľného rozvoja. Toto je rámec, o ktorý sa opiera OSN vo svojej e, rozvojovej agende. Migrácia e, poprvýkrát bola uznaná ako významný faktor v týchto e, cieľoch udržateľného rozvoja a tiež v rámci cieľa 10, ktorý sa týka potreby znižovať nerovnosti v jednotlivých krajinách aj medzi krajinami. V tomto smere sa vníma migrácia ako iniciatíva, ktorá súvisí s rozvojom. A v neposlednom rade tak ako naznačuje názov tohto procesu, ide o globálny kompakt na presadenie bezpečnej, riadnej a regulárnej migrácie. Cieľom nie je obmedziť alebo či propagovať migráciu, ide o to, aby sa presadzovala eh, predovšetkým taká migrácia, ktorá bude bezpečná, a regulérna a ktorá bude prebiehať podľa pravidiel, aby sa predchádzalo neregulárnej migrácii, ktorá sa spája s veľmi negatívnymi aspektami pre jednotlivých migrantov aj pre krajiny pôvodu, ale najmä pre cieľové krajiny. Dozvedeli sme sa množstvo eh, veci v konzultačných fázach, taktiež v priebehu rokovaní do posiel. A tiež je dôležité, aby sme eh, možno si na úvod pripomenuli niekoľko základných aspektov. Po prvé, rozsah migrácie v súčasnosti podľa rozdelenie populácie e, je 280 miliónov migrantov, pritom, pričom z nich sú 25 miliónov zhruba utečenci. Títo migranti sa definujú ako ľudia, ktorí viac ako rok žijú v krajine, ktorá je iná ako ich krajina, kde sa narodili, alebo akú majú štátnu príslušnosť. Ste si hneď uvedomíte, že toto nezahrňa ľudí, ktorí sú v pohybe, e, to, čo migrační e, experti nazývajú migračnými tokmi. Teda zahrňa to skôr to, čo sa e, nazýva skutočnými počtami migrantov. Samozrejme, v globálnom meradle e, sa to neustále mení, nedá sa to presne vypočítať e, v danej chvíli. Je to teda skutočne globálny fenomén, ale je to čoraz viac fenomén, ktorý sa týka pohybov z juhu na juh. na rozdiel od e, pôvodného vnímania, e, keď sa to vnímalo, že, že prebiehajú pohyby z juhu na sever. E, čo sa týka priebehu rokovaní, sa zohľadnili aj osobitosti jednotlivých regiónov, nebola tam snaha zovšeobecňovať a súvislosti. Okrem toho je dôležité nezabúdať na to, že v tejto oblasti, tak ako aj v iných oblastiach, realita je o, eh, lepšia než vnímanie žiaľ. Často sa zdá, že eh, verejnosť eh, skôr vychádza z vnímania a nie z reality a preto je dôležité položiť na stôl isté fakty, ktoré sú k dispozícii o migrácii, a to sa týka ekonomických aspektov migrácie. Migrácia totiž je e, veľmi jednoznačne pozitívnym fenoménom, rozhodne z ekonomického hľadiska. Týchto 258 miliónov migrantov, ktorí sú e, na svete v súčasnosti, pričom z nich 48 sú ženy, ženy um, pracovníčky v majú, teda v migrácii majú o mnoho vyššiu mieru zamestnanosti. A tieto ženy a, celkovo migranti posielajú do svojich domovských krajín značné sumy peniazy. Odhaduje sa, že 85 ich príjmov v hostovskej krajine posielajú späť domov. Tých 15 pardon, tých 85 teda minú v um, krajine, v ktorej žijú, ale 15 eh, prečuje trojnásobne oficiálnu rozvojovú pomoc týmto krajinám. Teda títo chudobní ľudia v skutočnosti pomáhajú um, ešte chudobnejším ľuďom bez toho, aby to išlo cez oficiálne miesta. Sú to teda peniaze, ktoré priamo um, pomáhajú uh, krajinám um, pôvodu na rozvoj uh, vzdelávania, a taktiež bývania, a taktiež uh, zase potravín a tiež sa s tým sa vďaka týmto peniazom emancipujú ženy, najmä na vidieku. Náklady, ktoré súvisia s neregulárnou migráciou, by som rada aj dnes popísala aspoň niektoré z nich. Poprvé, otázka neregulérnej či regulérnej migrácie. Táto terminológia je už ustanovená a je o mnoho vodnejšia než predchádzajúci pojmový aparát nelegálna migrácia, čo sa veľmi často spájalo so zločinnosťou a to v takom prostredí, ktoré tiež nebolo e, založené na realite. Teda rada by som priblížila túto otázku e, regulárnej, neregulárnej migrácie a potom by som vám rada priblížila myšlienku prístupu k týmto otázkam v takom širšom kontexte teda rozlišovanie medzi regulárnou a neregulárnou migráciou podľa mňa by sa mohlo e, zaujať z dvoch prístupov aj keď to možno nevyzerá, že na tom záleží, podľa mňa je vhodné rozlišovať medzi neregulnou migráciou a neregulnými migrantami. Neregulná migrácia totiž naznačuje akési toky migrantov, to znamená ľudia, ktorí sú v pohybe a keď hovoríme o neregulnej migrácii, automaticky máme na mysle neregulárne vstupy do krajiny a to vyvoláva predstavu pašovania, prevádzania ľudí a rôznych iných druhov zločinu, ktoré sa spájajú s nelegálnymi pohybmi ľudí alebo s neregulárnou migráciou. Keď hovoríme o neregulárnych migrantoch, eh, tak po väčšine to evokuje skôr počty migrantov. Teda sú to ľudia, ktorí sú v krajine, v cieľovej krajine, buď bez dokumentov, alebo nejakým neregulárnym spôsobom tam sa zdržiavajú. Sú tu teda dosť zásadné rozdiely, keď sa pozrieme na to, aký prístup by sa mala zaujať v snahe obmedziť rozsah neregulárnej migrácie. Myslím, že je naivné myslieť si, že sa nám podarí úplne to odstrániť zo svetla sveta, ale e, v tomto rozsahu v súčasnosti to do, do veľkej miery prispieva e, k čoraz e, negatívnejším postojom migrantom a taktiež to prispieva k podozreniu, že e, štáty a vlády strácajú kontrolu nad svojimi hranicami a nad svojim obyvateľstvom. V rámci posledného kola rokovaní v New Yorku, keď členské štáty sa mali venovať týmto otázkam, tak sa pozornosť venovala e, vo väčšine neregulným migrantom. Teda zneli tam otázky, ako členské štáty by sa mali stavať k ľuďom, ktorí sú na ich území, a ktorí majú e, neregulárny štatút nejakým spôsobom, to e, samozrejme vyvoláva zložité otázky, ako napríklad e, stiahnutie nárokov na dodržovanie ľudských práv. Na tej najvyššej úrovni panuje konsenzus, že ľudské práva sú neoddeliteľné, neoddeliteľné že sa vzťahujú na všetkých, že úzko súvisia s ľudskosťou každej ľudskej bytosti a preto každý jeden človek e, musí mať právo požívať všetky ľudské práva. Keď sa pozrieme e, na to, ako to vyzerá bez ohľadu na migračný štatút, tak to u niektorých vyvoláva otázniky. Myslím, že budeme musieť aj v rámci týchto rokovaní ešte stále prejednať jednak jasnosť e, definícií medzi právom, nárokom, službami, základným právom, základnými službami, taktiež prístup k službám, povinnosť poskytovať. Toto všetko je terminológia, ktorá sa bude musieť ujasniť. Podľa mňa zatiaľ je dosť veľký zmetok v tejto terminológii a nepomáha to určovať spoločného menovateľa, na základe ktorého by sa mohli členské štáty dohodnúť k globálnemu kompaktu. Dokonca aj turisti majú právo a nárok na istú formu ochrany pri návšteve krajiny. A migranti v neregulárnej situácii majú tiež isté nároky a zároveň nikto sa nesnaží seriózne tvrdiť, že samozrejme právo voliť vo voľbách by malo byť rozšírené pre všetkých, ktorí sa e, v danej chvíli nachádzajú na území daného štátu, teda e, v rámci spektra občianských, politických, kultúrnych práv, aké ustanovenia musia platiť ako povinné pre e, krajiny a kde sa to bude musieť v legislatíve rozlíšiť medzi štátnymi príslušníkmi danej krajiny, medzi cudzincami, medzi migrantami, neregulárnymi migrantami, tak aby to zodpovedalo legislatíve v medzinárodnom meradle. Zatiaľ to je ešte sporná otázka. Myslím si, že je veľmi dôležité, keď hovoríme o tejto migrácii, aby sme neurobili ten úplne chybný úsudok, predpoklad, že štedré zaobchádzanie s neregulérnymi migrantmi bude stimulovať väčší objem neregulérnej migrácie. Každý, kto sa stretol s týmto problémom v závažnej literatúre sociologického či ekonomického charakteru alebo s výskumom migrácie pochopí, že tá hnacia sila, to rozhodnutie, že sa osoba rozhodne pohnúť, vychádza z veľmi osobných dôvodov, faktorov. A to očakávané zaobchádzanie v konečnej hra, e, cieľovej krajine nie je ten najzávažnejší dôvod, ak vôbec by zohrával nejakú úlohu. Rozhodnutie pohnúť sa vychádza zo situácie v krajine pôvodu alebo to súvisí s blízkosťou kultúry, rodinnými väzbami, jazykovými možnosťami a podobne. To sú tie hlavné dôvody, ktoré sa zohľadňujú pri migrácii. Ešte jedno slovo k spektru. Aby sme tieto veci mohli riešiť, je veľmi dôležité nepozerať sa na veci čierno-bielo. Všetko je totiž, e, sa dá zohláziť v takom širokom spektre možných riešení a podobne. Napríklad nepravidelnosť, neregulérnosť môže vyplývať z toho, že niekto vstúpi do krajiny veľmi nezákonne, bude mať, ani falošný pás, skrývať svoju skutočnú totožnosť a môže byť zachytený hneď pri vstupe, lebo má trestné záznamy a potom je hneď deportovaný a vyhostený. Čiže toto je jedna neregulérnosť a potom máme na druhom extréme niekoho, toho, koho turistické vízum včera vypršalo a osoba neodišla z krajiny. A v tom istom spektre rôznych typov neregulárnosti máte aj napríklad v Spojených štátoch veľký počet obyvateľov, približne 11 až 12 miliónov nedokumentovaných migrantov. To sú ľudia, ktorí popri neregulárnosti ich migračného postavenia sú žijú tam, dodržujú zákony, pracuja, pracujú, deti chodia do školy, zúčastňujú sa na živote spoločnosti, pokiaľ sa im to dá. A preto e, tie odpovede na neregulérnu e, migráciu musia vychádzať z tohto spektra situácií a aj reakcie vo forme politik nemajú, by, nemajú byť len vyhostenie alebo udelenie občania, občianstva. Medzi tým je tiež veľké spektrum, ako sa to dá zregulárniť, napríklad poskytnutie základného prístupu k zdravotnej stravostlivosti, k školstvu a vo federálnych štátoch niekedy cez metódu využívania povedzme týchto firewalls medzi emigračnými úradmi a zdravotníckými úradmi. Môžete poskytnúť, ja neviem, dočasné pracovné povolenie, dočasné právo pobytu až po, ja neviem, udelenie občianstva, ak sa to považuje za vhodné. Takže to prvé, čo môžeme urobiť pri vypracovaní takýchto politik, je že sa nebudeme zameriavať len na tieto dva extrémy. To znamená ale na to celé spektrum od e, vyhostenia po udelenie občianstva. Ja myslím totiž, že to by bolo oveľa lepšie, keď sa pozierame na vývoj o 5 alebo 10 rokov, čo nás čaká. To je responsívna odpoveď, ktorá zohľadňuje situáciu a predsa Tento proces globálneho kompaktu je ale len začiatok toho, čo sa bude diať v najbližších desaťročiach, keď si zoberieme obrovský náraz počtu obyvateľov svetla, ktorý nás čaká a ľudia nebudú rovnomerne rozmiestnení po zeme guli. A je to proces, ktorý nás čaká a myslím si, že si pomôžeme, ak začneme reagovať tak, aby tá reakcia zodpovedala náročnosti, zložitosti tohto procesu. To nám pomôže všetkým. Tu by som zatiaľ skončila s týmto a určite veľmi rada odpoviem na všetky vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú informáciu, pani Arber. Máme okolo 3 štvrte hodiny na to, aby sme si ešte vymenili názory na túto problematiku. Takže ak máte záujem o slovo, zatiaľ je tu 5 kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Navrhujem, aby ste aby sa rečnícky čas obmedzil pri otázkach na dve minúty, aby naša hostka mala čo najviac času na odpoveď. Tak nech sa páči, pán Hovený. Ďakujem, pán predseda. Dva minúty je naozaj veľmi málo. Chcem sa poďakovať pani Arbor za to, že prišla, hovorí pán Helveni. Ja som z Maďarska so, a som aj členom výboru pre rozvoj. To znamená, že sa snažím byť čo najbližšie ľuďom v teréne. Mám e, napríklad kontakt s 25 študentmi z Iraku, Nigérie, ktorí dostali štipendium u, v na, mojej vlasti. Mám na vás tri otázky. Prvá otázka je, poznáte vyhlásenie tých 12 bodov mojej vlasti z minulého týždňa, ktoré bolo uverejnené v New Yorku. Týchto 12 bodov zdôrazňuje určitý pohľad niektorých európskych krajín a ich obyvateľov. V prvom rade chcem zdôrazniť len dva body. Myslíte si, že právo na migráciu je základné právo alebo nie? To je tá pre mňa rozhodujúca otázka. Druhá otázka je, čo si myslíte o úlohe práva na pobyt a práva na odstrašovanie? Ja som si prečítala tých 25 strán veľmi pozorne, ale myslím si, že tu spočíva tá samotná výzva. Nepriamým spôsobom totiž v tomto prípade, ak nebudeme dostatočne podporovať právo na pobyt a nepôjdeme tam a nepomôžeme, tak to bude nepriamo podporovať migráciu. A pri zraniteľných ľudiach, ľuďoch je to veľmi ľahké. Mám taký príklad, ak by mi dovolil pán predseda. Bol som v Ankave pred dvomi rokmi, ani prvý, ani posledný raz, a vtedy bolo úplne jasné, že napríklad tá, tá kvóta v Európe, čo to znamená? Kvóta je napríklad v Erbile pre utečencov nebolo nič iné ako zelená karta a ten význam kvóty tam je úplne iný ako tu. A ak nebudeme dostatočne opatrní, tak to bude naozaj e, sa nesprávne vykladať ako pozvanie a tomu by sme mali zabrániť. Ďakujem. To bola moja otázka. A keďže vy ste jediný za EPP, ktorých sa chcel spýtať, preto som vám dal viacej času. Ďakujem. Ja som tu zdieľal maďarskú toleranciu. A teraz za SAD pani Gomeš. Pani Arber, ďakujem, že ste prišli a dúfam, že dúfam, že naozaj svoju silu využijete na to, aby, sa, aby generálny tajomník OSN upozornil premiérov členských štátov a prezidentov členských štátov, že často zabúdajú na svoju úlohu. Chcem sa spýtať, či nevidíte nejaké veľké protirečenie pokiaľ ide o ďalší vývoj, aj oblasť ľudských práv a reguláciu migrácie, máme tu chartumský proces a proces lavalety, čo znamená posielanie peňazí e, vládám, ktoré potlačajú ľudí, utlačajú ich, aby ich ešte a používajú to na to, aby ľudí ešte viac utlačali. To sa stalo napríklad s laureátom e, Zacharovovej ceny zo Sudanu, potom Turecko. Ako sa vám páči turecká dohoda, ktorú má USA s e, Tureckom? A potom sú to pra- e, veci navrátenia, ktoré sú porušovaním. A potom tá modrá karta, čo to je? To predsa vôbec nezabezpečuje e, regulárnosť. To je len poskytovanie biznisu obchodníkom s ľuďmi, ktorí budú e, organizovať toky migrantov, keď majú modrú kartu do EÚ. A čo si myslíte o európskych vládach, ktoré nechcú dať mi, mať migrato, migrantov ale predávajú im priamo pasy. Celkom ide o porušenie toho, čo majú ako štátnu zodpovednosť. A mali by chrániť občanov pred organizovaným zločinom. Boha- chudobných migrantov nechcú, ale bohatých áno. Tí, ktorí sú krsní otcovia organizovaného zločinu, tým nevadia. Ďakujem. A teraz pani Cecilia Wikström, ďakujem. Dovolte, aby som začala tým, že vás tu vítam naspäť v Európskom parlamente a vo výbore e, Libe, pani Arbor. Chcem vám vás aj zabrahoželať vynikajúcej práci, ktorú vy a OSN odvádzate v oblasti migračnej politiky. Migrácia, ako ste sama povedali, je globálnym javom a my potrebujeme mať globálne riešenia, aby sme dokázali vyriešiť tieto výzvy súvisiace s migráciou, legálnou migráciou a azylovou migráciou. A pre mňa osobne bolo naozaj cťou, že som mohla byť na samite pri e, podpise novej deklarácie. Bol to aj významný okamžik pre EÚ Myslím, že my všetci musíme z tohto úspechu vychádzať a budovať na ňom, pretože EÚ má byť silný a odhodlaný hlas v týchto diskusiách. Veľmi ma rozčarovalo, že znovu jeden členský štát, Maďarsko, ako sa teraz po, povedalo, spôsobovalo problémy v diskusii a ja naozaj dúfam, že sa budeme môcť vrátiť k pozícii, keď EÚ ako taká bude zjednotená a bude silne podporovať tento proces, ktorý naozaj potrebujeme, ktorý svet potrebuje. A samozrejme aj EÚ má môcť prispieť tým, že prebereme na seba svoj spravodlivý podiel globálnej zodpovednosti. My predstavujeme významnú časť sveta a vy sa snažíte prísť s reformami a my sa snažíme prísť s reformami spoločnej azylovej politiky EÚ. Ja som spravodajkynia za reformu Dublinského dohovoru a veľmi som, sa teším, že sa nám tu podarilo vďaka vynikajúcej spolupráci s kolegami z piatich hlavných skupín získať dvojtretinovú väčšinu v parlamente na veľmi ambicióznu reformu. Som presvedčená, že spolu zvládneme všetky výzvy a problémy a chcem vám ubezpečiť, pani Arbor, že EP a tento výbor sú vždy pripravení vás podporiť a zapájať sa do procesu v nadchádzajúcom období. Ďakujem. Ďakujem kolegyni Wikström, teraz za, zeli, za zelených pani Lochbile. Ďakujem a ďakujem aj pani Arbor za jej veľmi dobrý príhovor. Ďakujem za to, že ste vy povedali na začiatku politickému orgánu ako my, že treba vychádzať z faktov, aby sme mohli sformulovať dobré politiky. Na to sa stáva, často sa stáva, že na to politici zabúdajú. GS, povedali ste, že GCM je len začiatok dlhšieho procesu. A kde vidíte v tomto procese ženevský dohovor? Niekedy v debate, ako u mňa vo vlasti Nemecku, sa hovorí, že možno ženevský dohovor je zastaraný. A po druhé, tiež ste povedali, že tento prístup je ľudskoprávnym prístupom a vy ste na to odborníčka. Okrem toho ste ešte povedali, e, a respektíve som chcela, keby ste mohli povedať niečo viac o tom, kde vidíte tie ľudské práva v tomto základe v tomto procese. A chcem aj to, čo povedala kolegyňa Gomez. Čo si vy myslíte o dohode EU-Turecko a ako v tom vidíte práve tie ľudské práva? A posledná otázka je, povedali ste, že ste v konzultačnej etape a ja dúfam, že mimo vládky a parlamenty vítate na to, aby do toho vstupovali, ale v Marakeši na rokovaní bude nejaké fórum pre mimovládne organizácie eh, na to, aby mohli debatovať alebo prísť nejakými vstupmi. Ďakujem a na záver prvého kola pán Epitedeos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda prvom rade chcem vás tu privítať a mám aj niekoľko otázok, pretože ste nehovorili o veľmi konkrétnych témach v svojom príhovore. Aby sme mohli prijať niektorých migrantov, musia členské štáty zohľadniť kritérium, že sa dá prijať určitý počet migrantov alebo môžeme akceptovať prekročenie takéhoto limitu, ako sa stalo u nás v Grécku. My sme museli prijať veľa migrantov a nedokážeme ich posunúť do ďalších štátov. A myslím si, že musíme jasne vidieť, že keď členský štát príjme migrantov, tak potom treba zohľadniť to, že sú rôzne náboženstva, kultúrne pozadie v týchto krajinách v, porovnaní s tým, kam prišli. A potom ďalšia otázka. Musí mať štát aj možnosť migrantov vrátiť, neprijať, keď má pocit, že to ohrozuje bezpečnosť štátu alebo by to mohlo posilniť trestnú činnosť v danom štáte. A posledná otázka. Ako vidíte úlohu alebo postavenie Turecka Turecko sa snaží stále viac a viac cez Grécko previesť nezákonných migrantov do Európy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Arber, chcete, od, boli by ste pripravená odpovedať na prvé kolo? Alebo až potom, v ďalšom kole. Takže nie, ja by som chcela teraz odpovedať. A je tu ešte dosť kolegov, čo chcú reagovať. Budem stručná. Pokiaľ ide o tú prvú otázku, poznám tých 12 bodov, ktoré maďarská vláda pripravila a ktoré prezentovala na druhom kole rokovaní v New Yorku. Urobil to minister zahraničných vecí. Troška ma znepokojuje to, že týchto 12 bodov charakterizuje ako keby stanovisko OSN k tejto veci, ale my nemáme nejaké stanovisko OSN k téme migrácie zatiaľ. Máme niekoľko, 22 agentúr OSN a IOM, Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktoré riešia otázky migrácie tie vydávajú rôzne usmernenia, štandardy, postupy a tak ďalej. Generálny tajomník vydal svoju správu začiatkom januára a tá predstavuje jeho pohľad na to, ako sa majú, má v budúcnosti riešiť ľudská mobilita a potom globálny kompakt, o ktorom sa rokuje, je to, čo majú v svojich rukách členské štáty. To je to, čo sa členské štáty rozhodnú spraviť. Takže my nemáme vôbec žiadnu OSN propagáciu alebo podporu migrácie. O globálny kompakt sa len vyjednáva a generálny tajomník e, vyjadril správe svoj vlastný názor, ale členské štáty sa rozhodnú, ako pôjdu ďalej. Pokiaľ Určite si uvedomujete, že ja som bola súdkynia Najvyššieho súdu v Kanade a keď vyjadrite právny názor, musíte byť opatrní. To som. Ale jedna vec môžem povedať, že v medzinárodnom ľudskom práve je to tak, že každá osoba má právo odísť, vstúpiť alebo zostať v svojej krajine to je ten rámec ľudskej mobility. Čo to znamená v realite? Máte právo odísť z krajiny, ak nie je skutočné právo ísť niekde konkrétne, tak to môžeme o tom diskutovať, aký je rozsah takéhoto práva. Ale ďalej nebudem vyjadrovať svoje stanovisko. V správe generálneho tajomníka tak e, generálny tajomník silne obhajoval otvorenie viacerých zákonných možností ak, ako rozumný spôsob na obmedzenie neregulérnej migrácie. A keď ste sa ma pýtali, tak ste hovorili o migrantoch a utečencoch a je veľmi dôležité, aby sa to vysvetlilo. V takom prostredí, eh, kde existujú legálne cesty, tak eh, väčšina eh, tých ľudí skrátka zaklope na dvere, pretože to je jediná cesta, ako osloviť nejaký právny orgán, aby sa tam dostali. Čiže toto je cena, ktorú musia zaplatiť a preto v posledných rokoch mnoho ľudí, teda toky utečencov aj migrantov prichádzajú k dverám EÚ a žiadajú o azyl, pretože e, v tom čase pre nich nebolo, e, nebolo žiadnej inej cesty, aby sa legálne dostali e, na tieto, úznaj, na tieto územia. A mnoho tých žiadostí o azyl skončí v koši, pretože na to nemajú právo. A viete, že v modernom kontexte ozbrojených konfliktov vlastne to utečenstvo bolo no, dôvodom, ako opustiť tú e, krajinu. E, čiže a ľudia boli prenasledovaní v tomto vojnovom konflikte, napríklad sírčania alebo ľudia iných národností. Niekto mal väčšie šťastie, niekto menšie a e, mnoho z nich nebolo schopných e, um, dokázať, že boli teda prenasledovaní a preto e, sa museli vrátiť. A ni- niektorí z týchto ľudia, ľudí v niektorých eh, krajinách eh, dostali nejaké dočasné pracovné povolenie a dostali iné legálne cesty, ktoré im umožňovali, aby eh, tam nejaký čas zostali. A Eh, zostali vlastne na území tejto krajiny eh, legálnym spôsobom a takto prispievajú eh, na, ekonomike, na ekonomiku tejto krajiny a často teda pracujú. Ale deje sa to aj na čiernom trhu alebo teda v šedej zóne ekonomiky. Toto nie je riešenie, ktoré vnúcujeme. Proces OSN aj teda e, vyrokovaný e, globálny kompakt vlastne nevnúcuje žiadny model a to nikomu. Je to vlastne e, nezáväzný právny dokument, ktorý poskytne rôzne možnosti, rôzne alternatívy a dúfam, že tento dokument otvorí dvere rôznym cestám, ako podporovať bezpečnú a riadnu imigráciu a ako sa vyhneme tej nebezpečnej imigrácie. Ja by som ešte rada počiarkla, že viedli sme dlhé diskusie a um, niekto sa ma spýtal, či môžeme znova otvoriť ženevskú, uh, ženevský dohovor. Ja by som uh, v tomto kontexte migrácie povedala, že ešte v prvých častiach tohto procesu ľudia eh, eh, bojovali za to, aby sa uznali tí klimatickí utečenci, migranti. A toto potom ehm, vyvolalo takú sympatiu eh, u, širokého, u širokej verejnej mienky. Napríklad tí, ktorí chápu, že ehm, ostrovy v Pacifiku sa niektoré ponárajú pod vodou. Čiže to vlastne vyvolalo takú všeobecnú empatiu, a, lebo sa násobuje počet tsunami, všelijakých prírodných katastrof a samozrejme toto musíme podporiť. A nie je to ešte v takom štádiu, že by sme to mohli tak formalizovať a zoficializovať, že by to mohli byť oficiálne záväzky. Malo eh, by to však viesť takému, mm, takému, také osvete, lebo migrácia je veľmi komplexný fenomén. Eh, musíme sa zamyslieť aj na tak že pomaly začiatok tejto imigrácie, takisto aj klimatické zmeny a eh, teraz v tomto štádiu nemôžeme riešiť migráciu s nástrojmi, e, ktoré máme. Myslím si, že toto je začiatok procesu, e, Vtedy, e, kedy si v rokoch 90. sa začali samity o životnom prostredí a viete, to ešte nejaký čas trvá, 20-30 rokov, aby sme sa dostali k niečomu ako k Parížskej dohode. Čiže myslím si, že v tomto procese sme ešte v ránom štádiu. E, Občianska spoločnosť, súkromný sektor, parlament tu má obrovské pole pôsobenia. Čiže všetci e, zástupcovia, ktorí nie sú štátnymi zástupcami e, a v New Yorku sme presvedčení, že sa na to musia podielať rôzne aktéry a v mm, konferencii e, v Maroku e, sa vytvoria mm, teda kontakty a bude tam prijatý aj tento globálny kontakt, na, práci, e, na ktorého práci by sme mali skončiť v júli 2018. A my v tomto globálnom kontakte pakte nechceme vnúcovať žiadnemu štátu žiadnu migračnú politiku. My tam nestanovujeme ciele, kvóty. Je to adresované celému svetu napríklad aj krajinám e, arabského, perského zálivu, pretože tam obrovské percento populácie tvoria migranti. To sú ľudia e, napríklad z Filipín alebo z Bangladešu. E, to sú robotníci, ktorí prichádzajú ako migranti a táto téma má mnoho rôznych aspektov. Povinnosť v dohovore o utečencoch, mm, to, o tom sa nedá e, znova rokovať. Je tu globálny kompakt pre utečencov, ktorý môže len znova potvrdiť režim medzinárodnej ochrany. A všetky členské, členské štáty musia toto aplikovať na tých 25 miliónov ľudí, ktorí o sebe vyhlasujú, že hľadajú ochranu ako žiadatelia o azyl. Ďakujem. Ďakujem. Teraz začneme s druhým kolom otázok a každý bude mať jednu minútu páni Jaroka z EPP. Ďakujem za vašu, e, vaše odpovede. Ja by som e, chcela spomenúť môj výskum. E, ako antropologička sa zaoberám tým výskumom v, od roku 1992. V Nemecku bolo veľa balkánskych utečencov a my sme E, zistili, ako, ako prebieha integrácia a mnoho takýchto ľudí e, prišlo potom k hraniciam Nemecka ako sírčania, zkrátka nepovedali, aká je ich práva identita. Chcem sa vás pýtať, aké sú vaše zistenia, čo ste zistili pretože v posledných dvoch rokoch v táboroch v Holandsku, Belgicku, Taliansku, Maďarsku, Grécku, Rakúsku a Nemecku um, som teda navštívila tieto tábory a hovorila som s, eh, aj s, eh, s, s migrantami tretej generácie, aj s tými, ktorí prichádzajú a Rada by som hovorila o tých migrantov, ktorí sú tu v Európe a čakajú e, tu na to rozhodnutia, e, či teda e, pôjdu späť so svojimi ľuďmi do Nemecka, že chceli by teda chodiť do školy tie deti. A Eh, teda títo ľudia boli v Estonsku a nechcú sa vrátiť do západných krajín, lebo podľa nich eh, tam bolo eh, zaobchádzané s nimi zle. Čiže podľa vás, aký je najlepší scenár? Aké sú vaše odpovede, sociologické alebo pedagogické? Ja ako sociologička som v Maďarsku navštívila tábory migrantov. Máme tam pre mnohé programy pre legálnych migrantov, ktorí prišli počas 20 rokov a máme tam mnoho programov a vidíme, že e, tých e, počas niektorých rokov sa e, integrujú a vidíme, že to funguje, keď vlastne fokalizujeme svoje stratégie. Ako vidíte budúcnosť týchto ľudí a potom môžeme hovoriť o budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pani Kienge. Ďakujem. Chcel by som poďakovať pani Arborovej za to, že medzi nás prišla. Je veľmi dôležité, že potvrdila to, že tento dokument sa musí sústrediť hlavne na konkrétnych ľudí. A e, e, vidíme, že je tu e, mnoho dimenzií, ktoré charakterizujú tento fenomén je dôležité, aby sme spolupracovali ako členské krajiny, ako potvrdili aj iné, e, iné kolegovia členské štáty sa musia podeliť o zodpovednosť, aby sme potom vedeli všetko riadiť solidárne. Takisto by sme mali podporiť trvalo udržateľný rozvoj. Ďalší bod. Tento dokument je nezáväzný. A preto tie hlavné princípy mm, by mali e, zostať e, nemeniteľné počas celej fázy rokovaní, e, teda ľudské práva, migranti, utečenci. Ja by som tam rada pripojila princíp non-refulmentu. A teda nakoniec by som chcela povedať, že e, jedna proaktívna španielská loď zachránila 200 migrantov a boli obvinení, pretože e, títo ľudia pochádzali z Líbie. Ďakujem. The... Ďakujem za zelených, pani Lambert. Right, for... Ďakujem e, za túto prezentáciu a Ďakujem za to, čo ste povedali o klimatických utečencov. Ja by som e, sa rada odpichla od toho, čo ste hovorili mm, ohľadom pozitívnej skutočnosti pre mnohých ľudí. Podľa vás, ako by sa dalo zdôrazniť alebo mm, dať väčší dôraz v pracovnej agende, potom nejaké dobré príklady zamestnávateľov alebo dohovor o, o domácom personále alebo, mm, a tak ďalej. Čiže mm, e, nie všetci prichádzajú e, do Európy a takisto tá migrácia z južných krajín do južných krajín je dôležitá. E, podľa eh, vás, ako by mali vyzerať regionálne dohody? Eh, napríklad je tu dohoda medzi eh, Sri Lankou ehm, a Sávskou Arábiou, aby neprichádzalo teda k neužívaniu domáceho personálu, ktorý tam prichádza zo Sri Lanky. Ehm, takisto sa to týka aj Bangladešu, ktorý Eh, odtiaľ mnoho ľudí odchádza do Kataru, aby tam stávali eh, stavby hm, pre svetový pohár. Čiže eh, ako urobiť, aby migrácia bola pozitívnejšou skúsenosťou pre tých, ktorí pracujú v iných krajinách? Čiže čo by sme mali robiť, aby sme sa na toto sústredili? Čiže aby sme nehovorili len o nelegálnej stránke, ale aj o hm, hm, takej tej nezákonnej. Teraz, kto je na zozname eh, mm, skupiny SD? Mám tu 5 rečníkov. Vy ste najangažovanejšou skupinou. Čiže, kolegovia, dám eh, vám každému jednu minútu. Eh, nech sa páči, Herr Koster. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme vám, pani Arbur, za vaše veľmi vecné vyjadrenia, ktoré nám veľmi dobre padli v oblasti migrácie. Chcel by som teraz upriamiť pozornosť na situáciu v Líbii. Európska únia má osobitný vzťah k situácii v Líbii a je tu zatiaľ nezverejnená správa OSN, ktorá hovorí, že dochádza k závažným prípadom mučenia voči bezpečnostným zložkám a podľa správy OSN teda ide o mučenie, o obchod s ľuďmi, o e, cielené zatýkania utečencov, teda ide o mučenie e, bezpečnosti zložiek na utečencoch e, a pritom sa toho dopúšťa osobitná jednotka líbyskej vlády, ktorá je priamo podriadená líbyskému ministerstvu vnútra. Sú tam výpovede psychologičky, ktorá sa zaoberala týmito utečencami. E, tá sa vyjadrila, že ľudia v táboroch v Líbii údajne sú bytí, znásilňovaní, že ich rodičia, že sa im telefonuje, e, že majú pod krkom nôž a musia povedať, že keď ich nepošlete peniaze, tak zavraždíme vašu syna, vašu dceru. Taktiež e, sú e, na nich vykonávané iné fyzické útoky, e, napríklad vypadujú sa im na tele rany. Chcem sa teda opýtať, čo si o tom myslíte pre nás ako poslancov Európskeho parlamentu. Je to vysoko relevantné, my by sme e, sa radi s touto problematikou zabrali ako s oficiálnou správou tu parlamente. Ďakujem pekne, pán Freund je ďalší. Thank you very much. Ďakujem. Ja by som na začiatok povedal, že som veľmi rád, že tu za predsedníckým stolom e, sedí 5 žien a chceme teda vysloviť rešpekt, že tu máme e, aj pani podpredsedničku. A potom chcem povedať, že toto nie je len problém skupiny SAT, že 5 ľudí sa požiad, požiadal teda o slovo, ale je to problém EPP, že sa neprihlásil nikto, takže otázka, ktorú by som vám rád položil, súvisí s tým, čo ste pani Arbor povedali. Povedali ste, že uh, veľkorysý prístup k migrantom vraj e, povedie k tomu, že bude ešte viac neregulárnych migrantov, že toto nie je správne, že to je e, vymyslené. A myslím si, že mnoho krajín, ktoré prijali migrantov, je to e, hlavný argument poved, hovoria, že aj keby sme prijali všetkých, tak aj ostatní prídu. Čiže ja by som chcel troška porozmýšľať nad tým, čo je to za tvrdenie, pretože vy ste na začiatku povedali asi dve, tri slova o tejto téme, ale ja by som chcel, aby ste teda nad tým troška porozmýšľali a rozvili to. E, teraz má slovo pani Tania Fajon. Ďakujem, e, pán predseda. Ďakujem za vaše komentáre e, a za to, že ste, pani Arbor, medzi nás prišli. Mám dve otázky. Myslím si, že ste o tejto téme ešte nehovorili. Zaujímalo by ma, ako vidíte, že Trumpova administratíva sa stiahla z globálneho e, kompaktu. A čo si myslíte, že budú nejaké dôsledky? Ako to vidíte? A potom ďalšia téma, ktorá je veľmi dôležitá. Environmentálny alebo klimatický utečenci. E, e, my stále bojujeme s tým, s touto definíciou. Aj tu v Európskom parlamente sme chceli mm, integrovať nejaké dokumenty, ale neboli sme úspešní. E, vidíte, teda máte predstavu, aký nástroj by sa v tejto oblasti mal použiť v budúcnosti? Ďakujem. Annelise. Arnelíc, ďakujem pekne my sme sa naposledy videli, pani Arbor, v New Yorku spolu s Lidou Megaven na tému udržateľných cieľov milénia a taktiež utečencov. Ja by som sa rád opýtal práve na e, klimatických utečencov. Ja sa práve zaoberám správou v oblasti klimatickej diplomácie a táto téma sa už objavila na prvom stretnutí nových spravodajcov. A pôvodne bol zámer to nezahrnúť, ale chcem sa opýtať, či klimatickí utečenci budú e, pokrytí v globálnom kompakte. Ak áno, tak ako? A ešte sa chcem opýtať v tomto kontexte e, globálneho kompaktu pre utečencov sa nespomína tento pojem klimatických utečencov. Um, samozrejme, my to vnímame tak ako vy, že definícia zatiaľ nie je jasne stanovená a to je veľmi zložité. Pravdepodobne ani my e, tento pojem klimatickej diplomácie preto nebudeme schopní do našej správy zapracovať. Ďakujem pekne, Arne Líc. A posledná rečníčka bude pani Schlein. Thanks a lot. Um, it's... Ďakujem. Je dôležité, aby sme e, diskutovali túto tému medzi troma výbormi. Mali by sme pracovať koordinovanejšie. A e, trocha mi e, robia starosti, že ako máme túto tému prehlbiť, ako to máme rozvinúť. My sme tu mali kondicionalitu pomoci a to vlastne oslabuje naše vzťahy s africkými krajinami a mm, obmedzuje to zásadné zdroje, ktoré by mali ísť na e, vykorenie chudoby a to potom nevytvára možnosti pre mladých Afričanov. Bola som e, v summit, na samite v New Yorku s niektorými kolegami a e, tá latka ambície bola veľmi vysoká ale podľa mňa by sme mali uh, zredukovať uh, tú, ten rozdiel medzi slovami, ktoré sme si vypočuli v New Yorku a praxou v niektorých členských štátoch. A takisto by sme uh, mali myslieť, mali by sme myslieť na tom, že mm, si musíme deliť zodpovednosť, že to nie je len európska téma, ale globálna téma. A mali by sme takisto pracovať na reforme Dublinu. Je teda možné e, mať v niečo v globálnych kompaktoch, aby sa nekriminalizovali mimovládky a občianská spoločnosť e, za to, že zachraňujú e, životy v Stredozemnom mori, lebo sme naozaj znepokojení tým, čo sa deje v Stredozemnom mori, ako už spomínala moja kolegyňa Kiengeová. Čiže aby sme nekriminalizovali tých, ktorí naozaj pomáhajú a aby sme e, pracovali na e, partnerstva globálneho rozmeru. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Nikto ďalší sa nehlasí už o slovo, e, takže vám vraciam slovo späť, pani Arpe. Máte priestor na odpovede. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, vyjadrila, vyjadrila by som sa tak trošku kondenzovanejšie, celosnejšie. Niektoré otázky totiž boli príliš špecifické, nemôžem sa k nim vyjadriť nejako konkrétnejšie. Jedna otázka sa týkala integrácie migrantov v hostovských komunitách a krajinách. Toto je jeden z aspektov, ktorým sme sa zaoberali aj v správe generálneho tajomníka, pričom zdôrazňujeme, že keď sa zaoberáme pomocou e, a v procese migrácie je dôležité venovať osobitnú pozornosť potrebám hostovských komunít. Migračná politika sa spravidla prijíma na národnej vnútroštátnej úrovni, ale v skutočnosti e, sa to pociťuje priamo na miestnej úrovni v mestách, e, dedinách, e, priamo v jednotlivých mestských častiach po väčšine migranti, či už regulárni alebo neregulárni, do veľkej miery regulárni prichádzajú do komunít, často sa usádzajú v tých najchudobnejších častiach hostovské krajiny dôležité, že ak chceme zachovať harmóniu a nie odpor eh, medzi hostovskými komunitami, nie krajinami, hovorím to takto zámerne, a novoprišlovcami je potrebné zohľadniť aj potreby týchto eh, hostovských eh, spoločenstiev. Zahrňa to mnoho rôznych opatrení, ktoré by sa mohli presadiť, aby sa presadzovali skôr otvorenejšie prístupy na rozdiel od pocitu ktorý naznačuje, že títo migranti e, len e, vyťahujú prostriedky e, z hostovských spoločenstiev, o ktoré potom prichádzajú pôvodní obyvatelia. Teda inkluzívne politické prístupy, rozhodnutia, to sa týka nielen samotných utečencov, ale aj ekonomických migrantov, či už ide o regulárnych alebo neregulárnych. Chcela by som sa ešte vyjadriť k medzinárodnej organizácii práce a nedávno prijatým štandardom teda o štandardom o slušnej práci. Vždy, keď hovoríme o migrácii, hneď sa často preskočí, k, je to nazvem patologizmu migrácie. Keď si vezmeme do úvahy, že 258 miliónov migrantov je v súčasnosti vo svete, v pohybe väčšina z nich migrovala bezpečnými, regulérnymi eh, kanálmi, sú to teda v skutočnom vnímaní legálni migranti, tak povediac, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že sú vystavení rozličným prekážkám, ktoré e, je potrebné riešiť, dajme tomu pravidla slušnej práce, taktiež xenofóbne postoje a to je často podporované vnímaním neregulárnych migrantov a potom sa to samozrejme prenáša aj na tých, ktorí sú úplne e, v zákonnej rovine. Teda presadzovanie štandardov ILO v oblasti dôstojnej práce a taktiež otázka jednotného zamestnávateľa. To je tiež veľmi sporná otázka, najmä v krajinách Perského zálivu. A tam do veľkej miery migrácia prebieha v programoch, keď migrant je viazaný na jedného zamestnávateľa a ten samozrejme má obrovskú moc nad eh, týmto migrantom. Taktiež e, sú tu argumenty, aby sme sa od takéhoto modelu vzdialili. Samozrejme, ak je to jediný model, ktorý v krajine existuje, ale nemá to ešte e, všeobecnú podporu. Ďalej otázka pracovníkov v domácnostiach, či už ide o, o osoby v regulárnom alebo neregulárnom ehm, štatúte. Ja sa už zaoberám týmto dlhodobo. Myslím si, že by to malo byť zohľadnené v globálnom kompakte. Izolácia ľudí, ktorí sú veľmi jednoducho vystavení zneužívaniu by sa mala e, zahrnúť ďalej. E, možnosť zavedenia obmedzení na práva žien, ktoré migrujú s cieľom pracovať. Je to sa vyhnúce veľmi ťažko. Na jednej strane, ako som už povedala, každý jeden občan teoreticky má právo zotrvať, vstúpiť na územie alebo odísť z územia krajiny. Teda zdalo by sa, e, že E, uvádzanie prekážok e, ženám, ktoré chcú pracovať e, inde v inej krajine, bude znamenať porušenie tohto práva. Ale na druhej strane zraniteľnosť najmä mladších žien, ktoré pracujú v sektore opatrovania, v prácach domácnosti a taktiež ten predpoklad zneužívanie je natoľko vysoký, mhm. že niektoré krajiny stanovujú vekovú hranicu alebo iné obmedzenia, ktoré sa stiahujú na tieto osoby. Nemôžem sa vyjadriť nejako konkrétne k Líbii ani k aktuálnemu stavu, k mechanizmu, ktorý funguje medzi EÚ, Africkou úniou a taktiež OSN. Nemám k tomu žiadne konkrétne poznatky, aby som sa k tomu mohla, vyjadri- mohla vyjadriť. Nesmieme však zabúdať v tomto kontexte, aj keď sa venuje veľká pozornosť tomu, čo sa deje v Líbii, Taktiež e, dochádza k organizovanému násiliu aj v iných regiónoch sveta, napríklad e, v Strednej Amerike, kde podmienky pre mnoho najmä mladých ľudí e, sú také, že mm, viacerí tvrdia, že takáto forma organizovaného násilia bez toho, aby štát dokázal tieto osoby chrániť, v skutočnosti splňa všetky parametre prenasledovania a porušujú sa pravidlá ochrany utečencov. Pýtali ste sa, aby som rozviedla môj argument, že slušné dôstojné zaobchádzanie s regulárnymi migrantami sa nemôže vnímať ako stimul pre iných, aby prišli. Ja som to uviedla na základe toho, že v inej oblasti, ktorej som pôsobila v minulosti, dajme tomu v trestnom práve, tá myšlienka všeobecných odrazujúcich faktorov sa musí vnímať veľmi opatrne, pretože trest sa často vníma ako forma odradzajúceho prostriedku, teda nedeleno trest samotný ako dôsledok zločinu, ale vychádza sa z toho, že to odradí eh, jedinca od ďalšieho podobného správania. Eh, samozrejme, uväznenie odradí Eh, danú osobu v priebehu výkonu trestu. Ale otázne je, či to má eh, dlhodobo takýto účinok na iných eh, podobne zameraných jedincov. Mm, to je podľa mňa otázka, ktorá je rovnako sporná ako trest smrti. To sa spochybňuje pravidelne a podľa mňa aj oprávnenie. Teda to, že sa zaobchádzanie s takouto skupinou bude vnímať ako stimul alebo odradzajúci faktor pre ostatných. Vychádza z predpokladu, že sú v rovnaké alebo podobnej situácii v oblasti migrácie. Je to veľmi e, ťažko pochopiteľný predpoklad. Museli by sme totiž vychádzať z toho, že sú tu ľudia v úplne rovnakej e, životnej situácii, v rovnakých okolnostiach, pričom to vôbec ani zďaleka neplatí. Všetko, čo vieme o tom, prečo sa ľudia rozhodujú opustiť svoju krajinu, svoj domov, e, naznačuje, že tie dôvody sú natoľko rozmanité, že nie je možné tieto prípady porovnať. V skutočnosti ide o rozličné dôvody, ktoré motivujú týchto ľudí odísť. A samozrejme súvisí s tým aj um, um, atraktivita cieľovej krajiny, to tiež však súvisí s rodinnými prepojeniami, s jazykovými prepojeniami. A tvrdenie je, že um, prístup, relatívne jednoduchý prístup k takým či onakým dávkám, že by stimulovala iných možných prišlovcov. Podľa mňa to nie je opodstatnený predpoklad. Myslím, že e, sa to príliš nadhodnocuje, tento faktor, ak by som to mohla takto povedať. Ďalej klíma. K tomuto som sa už vyjadrila. Isté, že nepochybne pravdepodobne sa uzná čoraz vyšší počet e, faktorov, ktoré sú sa so životným prostredím, ako jeden z faktorov, ktorý motivujú ľudí odísť e, a taktiež e, predpoklad, že sa to nadalej bude prehlbovať v najbližších desaťročiach. Ale či sa to buď v inom dohovore, v inej zmluve, dohode v protokole e, dohovoru utečencoch, či by sa to mohlo vyrokovať, či by členské štáty boli ochotné vyrokovať osobitný dohovor, ktorý by poskytol osobitnú právnu medzinárodnú ochranu takýmto klimatickým utečencom. Nemyslím si, že už sme sa dopracovali do tejto fázy. V súčasnosti e, si myslím, že je o mnoho lepšie vnímať migrantov v zraniteľnej situácii ako jednu skupinu a tá zahrňa aj ekologických e, migrantov či migrantov, ktorí utekajú z dôvodov ohrozenia životného prostredia. Ďakujeme pekne, e, ďakujeme za to, že ste odpovedali na všetky otázky. Pani McKeven predniesie záverečné slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať pani Louise Arbor. Vy ste sa veľmi láskavo stretli s delegáciou nášho výboru v New Yorku v júli. Tiež ste dodržali svoj sľub, že budete viesť otvorený dialog s EÚ, s Európskym parlamentom. To je pre nás veľmi významný proces. Veľmi správne nám pripomínate, že Štáty majú isté práva, ale majú aj svoje povinnosti a my politici máme tiež e, svoje povinnosti vo verejnom priestore. Obávam sa, že oblasť migrácie, otázka migrácie sa veľmi zneužíva v predvolebných bojoch a to je jeden z problémov. V každom prípade vám srdečne ďakujem za to, že ste prišli. Chcel by som ešte pripomenúť kolegov z výboru DV, že teraz pokračujeme v schôdzi v sále, momentík 3E2 teda to sa týka výboru DV. Tam privítame e, nového e, predsedu Svetovej zdravotníckej organizácie. Ešte raz ďakujem a teším